Good afternoon, ladies and gentlemen. I'll open our REGI meeting for... Dobrý deň, kolegovia, začneme eh, dnešné stretnutie výboru REGI. Dúfam, že prídu aj ostatní kolegovia z výboru a či sa, či sa k nám čo skoro eh, pridajú. Eh, vítame aj našich hostí. Začneme s prijatím programu. Mám dve pripomienky. Konkrétne mám dve zmeny, pokiaľ ide o návrh programu. Prvá zmena E, je taká pozitívna. Minulý týždeň malské predsedníctvo navrhlo Koreperu, aby teda, že návrh e, rady, e, teda, že rada pripraví návrh, pokiaľ ide o tému prírodných katastrof a bolo povedané, že tento návrh je akceptovateľný pre členov, ktorí sú na negociačnom týme a teda väčšina členov REGI to podporila. Chcem sa poďakovať všetkým členom REGI, ktorí sa zúčastnili na e, tejto výmene e-mailov a pozície, tak ďalej dalo nám to príležitosť e, vyslať náš signál rade včas a tým pádom e, rada poslala kompromisný návrh v podobe bežného listu, ktorý podpísal veľvyslanec predsedníctva. A e, toto sme vám preposlali na sekretariatu stredu minulého týždňa. Čiže všetci sú informovaní. Ide iba o to, aby sme na program e, dali ako bod číslo 2 hlasovanie o tejto téme. A to nám umožní finalizovať e, túto celú tému do konca ešte nášho naše práce pred letnou e, prestávkou. Takže navrhujem to ako bod číslo 2 na našom programe, ak je to akceptovateľné. Pán Van nech sa páči, ďakujem pekne. My to akceptujeme. A takisto sa chcem poďakovať všetkým členom, ktorí sa zúčastnili. A prispeli k tomuto kompromisu. A nakoniec sme, zla, sme zladili svet aj zodpovednosti a spolufinancovania a svet solidarity, aby sme tam mali tento strop e, maximálne 5%, čiže je pre nás veľmi pozitívne, že sme sa k tomuto kompromisu dopracovali a myslím si, že to, že sa príjme nejaká pozícia, je to pozitívne, pomôže nám to niečo dosiahnuť aj od rady, pretože tam boli na začiatku dosť odlišné eh, pohľady, takže k tomu vám gratulujeme. Eh, ďakujem pekne, naozaj si myslím, že naozaj máme nakoniec veľmi dobrý kompromis. Eh, mali sme najprv odlišné pohľady, ale dopracovali sme sa niekde do stredu. Na začiatku naša pozícia mala byť, teda bola 100 a respektíve strop 5% a pozícia rady bola spolufinancovanie 90% a bez akéhokoľvek stropu. Čiže my sme nakoniec akceptovali niečo, čo navrhovala druhá strana, v niečo sme ustúpili a niečo sme dosiahli a máme nakoniec také riešenie, ktoré je akceptovateľné pre ko legislátorov. A umožní nám to konať rýchlejšie, pokiaľ ide o túto tému, a takisto to umožní komisii podporiť regióny v Taliansku, ktoré boli zasiahnuté týmito zemetraseniami, ktoré boli veľmi silné. Takže ďakujem ešte raz všetkým členom, ktorí podporili tento proces a dúfam, že toto hlasovanie teda môžeme zahrnúť do programu. Potom Druhá zmena na programe je výsledok už negatívnych e, správ. Odborník, ktorý mal prezentovať výsledky štúdie, ktoré sme si e, vyžiadali, pokiaľ ide o proces uzatvorenia posledného programovacieho obdobia. Pán Ferry e, z Univerzity Straslajc, tento e, zajtra tu nebude môcť byť prítomný. E, pred pretože sú, eh, ako to isté viete, isté problémy, pokiaľ je lety British Airways, jeho let bol zrušený a iný let eh, si nedokáže teraz vybaviť, takže nemôže prísť. Ale budú zastupcovia Európskej komisie eh, prítomní v miestnosti a pokiaľ súhlasíte, tak tento bod na programe necháme. A pokiaľ ide o výmenu názorov, tak tá môže prebehnúť so zastupcami Európskej komisie. Je to pre vás akceptovateľné? Pán Van Nistelrooy, je k tomu nejaký dokument? Áno, máme exekutívny súhrn e, v dokumentoch k stretnutiu. Kolega? Myslím, že prezentácia bude aj zo strany experta skôr či neskôr, takže chcel by som, aby sme to posunuli na neskôr, aby to bolo iba raz na programe, aby sme to o tom mohli diskutovať s expertom priamo, aby sme to nerozdielovali a nedávali tam komisiu, pretože v konečnom dôsledku ten expert alebo experti, univerzitní experti, oni sú tí, ktorí tú štúdiu vykonali, pripravili, takže bol by som radšej, keby sme mali taký integrovaný prístup k tomu, radšej nerozdielovať to a spraviť to neskôr spoločne. Chcem sa spýtať, či chceme pozvať expertov na iné stretnutie v budúcnosti, alebo ako to je. Áno, môžeme ich pozvať na iné stretnutie, môžeme to tak naprogramovať. Je to možné. Takže čo si myslíte? Dobre, takže expertov by sme ich, e, teda by sme pozvali na inokedy a ten bod e, presunieme na ďalšie stretnutie, pozveme experta na vtedy a potom prebehne plná diskusia aj s expertom. Je to pre vás v poriadku? Áno? Dobre, ďakujem pekne. Takže takto zmeníme e, program a môžeme, pýtam sa teda s touto zmenou, s týmito zmenami, ten program považovať za prijatý? Áno, ďakujem pekne. Ďalej oznámenia e, predsedajúcej, predsedničky. E, žiadne oznámenia nemám, ale možno mm, pár slov k delegácii k misii e, Azorské ostrovy, ale pán kolega tu dnes s nami nie, takže tú prezentáciu si necháme na zajtra. Takže poďme rovno na ďalší bod. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018. Všetky sekcie oddeli. Vítam tu na našom e, stretnutí e, pána Zigfrida Murešana, dúfam, že to dobre e, vyslovila. Je to všeobecný spravodajca e, pre všeobecný rozpočet 2018, takže on je zodpovedný za rozpočet komisie, to je 95, alebo takmer 95 e, celého rozpočtu. Pán Murešan chce úzko spolupracovať s výbormi, ktoré sú odpovedné za jednotlivé politické oblasti, s tým, že výbor regie je zodpovedný za koheznú politiku, ktorá predstavuje približne tretinu celého rozpočtu komisie, takže my sme rozhodne zodpovední, e, chceme vykonať našu úlohu a zhostiť sa jej. Dnes teda prebehne e, prvá výmena názorov pred prezentáciou návrhu rozpočtu zo strany e, komisie, ktorá by mala prebehnúť zajtra, sa nemýlim. Takže máme teraz príležitosť si e, pána Múrešana vypočuť. Nech sa páči, pán kolega. Uh, uh... Mm, ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Dobrý deň. My dnes sme vo fáze rozpočtového postupu, kde my, Európsky parlament, sme prijali správu o usmerneniach, pokiaľ ide o európsky rozpočet na budúci rok a máme to vlastne prijaté od plenárky v marci. To je správa, kde sme, ktorú sme my navrhli, kde sme my uviedli politické priority na rozpočet na budúci rok. Je to správa, ktorú my sme e, prijali, ja som ju navrhol alebo napísal a tam sme napísali, čo očakávame od komisie, aké politické priority, pokiaľ ide o rozpočet Európskej únie na budúci rok. Čo sa momentálne deje, je to, že E, diskutujem s parlamentnými výbormi, jednotlivými, e, s jednotlivými kolegami a hovorím o tom, e, čo by mali byť naše prioritné oblasti v rámci európskeho rozpočtu na budúci rok, ale hlavne si od vás chcem vypočuť, čo vy považujete za dôležité vo vašej oblasti priority. A vy ste veľmi správne povedali, pani predsednička, že vaša zóna záujmov alebo oblasť zájmov je dosť široká, takže teším sa na tú diskusiu a chcel by som, aby E, tento proces bol začiatkom našej spolupráce tento rok, preto som prišiel e, skôr, ešte predtým, ako e, komisia predstaví návrh rozpočtu, to bude zajtra, tak aby sme začali diskutovať o týchto veciach už teraz, aby sme vstúpili do toho dialogu, pretože pre mňa to bude dôležité aj ako pre spravodajcu pred rokovaniami s radou, s komisiou, aby som bol plne informovaný o tom, čo podľa vás by mali byť naše priority a konkrétne na čom by sme mali najviac trvať vo vašej oblasti záujmu. Takže ja o tom diskutujem so všetkými e, parlamentnými výbormi a potom zajtra Európska komisia bude pred, e, predstavovať alebo predstaví e, na rozpočtu na budúci rok. My tiež naše usmernenia odprezentujeme. Komisia príde zajtra do parlamentu na výbor pre rozpočet. Svoj rozpočet predstaviť. My povieme, aká je naša pozícia, takisto aj rada a potom na jeseň budeme mať e, jednotlivé rokovanie, zmierovacie konanie a jednotlivé výbory v parlamentu takisto pripravia svoje stanoviska a tie ja zohľadím. Pokiaľ ide o priority rozpočtu na budúci rok, ja som navrhol dve hlavné priority, dve oblasti, na, ktorých, e, na ktoré by sme sa mali najviac sústrediť. Ja aspoň ja som myslím, poprvé roz, rast e, a pracovné miesta a potom bezpečnosť našich občanov. A toto som navrhol, preto, lebo podľa mňa toto najviac e, európske občania od Európskej únie očakávajú jednak hospodársky rast a jednak bezpečnosť. Ako to chcem alebo chceme dosiahnuť? Poprvé, pokiaľ ide hospodársky rast a pracovné miesta prvom rade potrebujeme, ak chceme dosiahnuť trvalo udržateľný e, rast, e, naše hospodárstvo alebo hospodárstva musia byť e, konkurencieschopné, musia byť atraktívne pre najmä súkromný sektor, pretože tam vzniká najviac pracovných miest. Takže infraštruktúra musí fungovať. A napríklad konkrétne mám myslí program Connecting Europe Facility, program Horizon 2020, malé a stredné podniky, program COSME. Toto všetko sú priority. A takisto e, navrhujem, aby sme pokračovali v rámci financovania e, iniciatívy zamestnanosti mladých ľudí, pretože tá nezamestnanosť je naďalej veľmi vysoká, myslím si v Európe v niektorých častiach a takisto treba reagovať na to, čo povedal dvor auditorov v ich správach, kde oni povedali, že vylepšenie, pokiaľ ide o e, program e, inici- alebo tú iniciatívu e, zamestnanosti mladých e, by mohli e, nastať. My chceme toto naďalej vylepšiť, e, aktualizovať e, práve tieto veci o tie body, ktoré sme za posledné roky mm, ktorým sme sa dopracovali. A potom Erasmus to je ďalší program, ktorý chceme posilniť. Je to nielen výmenný program pre študentov. Výskum ukazuje, že 64% zamestnancov pozitívne vníma medzinárodné skúsenosti, keď hľadajú zamestnancov, najmä pokiaľ sú to mladí ľudia. Čiže zúčastniť sa na Erasme. To neznamená iba zúčastniť sa nejakého výmena programu pre študentov, je to zároveň niečo, čo zlepšuje ich e, schopnosť byť úspešný na trhu práce a zároveň e, to zvyšuje aj pracovnú mobilitu. Pokiaľ zvládnete Erasmus, tak e, pravdepodobne zvládnete aj pracovné miesto v inej krajine. Potom pokiaľ ide o bezpečnosť našich občanov, tu treba si povedať úprimne, že tie zdroje, ktoré my máme k dispozícii v rámci okruhu 3 a 4, tie sú obmedzené. A teda treba rozmýšľať nad tým, ako by sme mohli dosiahnuť niečo e, v rámci tých e, obmedzených zdrojov, ktoré máme k dispozícii. A myslím si, že tie agentúry Európskej únie, ktoré majú zodpovednosť za spravodlivosť a za vnútro, e, treba ich podporiť a práve v tejto oblasti s relatívne malo peniazmi môžeme dosiahnuť úspechy alebo pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti našich občanov, bezpečnosti našich vonkajších hraníc, takže bol by som rád, keby Europol, Frontex, Eurojust a ďalšie agentúry e, mohli zvýšiť e, svoje rozpočty, počty zamestnancov, pokiaľ je to možné a hlavne, aby tie agentúry lepšie spolupracovali. Takisto podporujem e, prípravnú aktivitu v oblasti obrany, ako ju komisia navrhuje a chcem byť v tejto veci veľmi e, jednoznačný E, naozaj v oblasti obrany, v oblasti výskumu môže dôjsť e, k úsporám z, e, z rozsahu. Je to veľmi realistická možnosť. Čo to znamená v praxi? Namiesto toho, aby sme tie peniaze vynaložili 28 krát 28 členských štátov a potom sa dopracujeme k rovnakým výsledkom, tie isté peniaze môžeme minúť iba raz na európskej úrovni a potom tie výhody e, zdieľať v rámci všetkých krajín. To je preto normálna vec, poznáme to aj z NATO a my, pokiaľ budeme mm, pracovať takýmto spôsobom v rámci EÚ, tak to nie je nesúlade s našimi záväzkami v rámci NATO. Práve naopak NATO víta, ak Európska únia spraví viac, pokiaľ ide o obranu. A takisto pokiaľ ide o bezpečnosť našich občanov. Treba sa pozrieť na naše bezprostredné susedstvo, či už východné alebo južné, pretože bezpečný, bezpečný budeme u nás doma iba vtedy, pokiaľ okolo nás budú také krajiny, ktoré sú takisto prosperujúce, ktoré sú bezpečné a platí to aj pre tie krajiny, ktoré podpísali asociačné dohody s Európskou úniou, či už je to Gruzinsko, Moldavsko, Ukrajina. Musíme si byť istí, že ich podporujeme v ich procese cesty ktorá je proeurópska a ktorá e, a ktoré čelia agresívnemu Rusku. A potom to isté platí aj pre krajiny ako Jordánsko alebo Libanon. Tam prichádza veľmi veľa utečencov, musia sa s tým nejako vysporiadať. Peniaze, ktoré oni vynakladajú, alebo teda peniaze, ktoré my vynaložíme na boj proti tým eh, pôvodným príčinám týchto migračných eh, tokov, eh, je to vždy lepšie, keď sa to vynaloží tam, ako keď tie migračné toky potom prebehnú, aj to nakoniec pre nás aj bezpečnejšie, okrem toho, že to je finančne výhodnejšie. A takisto je tu jasne napísané, že regionálna politika je hlavným investičným nástrojom Európskej únie a pokiaľ ide o implementáciu národných programov, tam sú isté sklzy, je to neakceptovateľné a to sú veci, ktoré mi rozhodne prekážajú. Poprvé, a to je veľmi dôležitý signál, ktorý chcem vyslať tu na výbore REGI, pokiaľ sú nejaké nové oblasti, kde my by sme mali vynakladať európske peniaze, oblasti, kde sme s tým ešte nerátali. V roku 2014, keď sme pripravovali viacročný finančný rámec na roky 2014-2020, keď tento sa prijímal, tie by nemali ovplyvňovať projekty, ktoré prebiehajú alebo programy a to je veľmi dôležité aj pre koheznú politiku. Musíme spraviť toho viac, pokiaľ ide o boj s utečenskou krízou, boj s nezákonnou migráciou, ale nemalo by to byť e, za cenu toho, že budeme nejakým spôsobom škrtať e, existujúce programy, ktoré spadajú častokrát pod koheznú politiku, infraštruktúra, inovácia a tak ďalej. Tieto sú veľmi dôležité, pokiaľ chceme vytvárať nové pracovné miesta tu v Európe. Pokiaľ ide o rozpočet EÚ. Za minulý rok ehm, platby eh, v okruhu 1B eh, boli eh, do istej miery znížené, pretože častokrát neboli príslušné orgány vymenované a určené. To je za ešte minulý rok, ale v roku 2018 sa to mm, môže zmeniť, pretože pokiaľ tie programy nebudú tak povedať full speed, tak ak nie vtedy, tak kedy pretože to 5. rok vlastne viacročného finančného e, rámca. A pomedzi tých e, riadcich orgánov máme viac ako 400 akreditovaných pomedzi viac ako 500, napríklad Bulharsko, Česká republika viac ako 11, Polsko 24, 25, Holandsko 8 z 8, Švedsko 14 zo 14, to sú úspešné krajiny teda, ale v niektorých krajinách e, tých akreditovaných orgánov je oveľa menej. Napríklad u nás doma v Rumunsku iba dve z desiatich sú akreditované. Takže treba, aby komisia pracovala s tými krajinami, ktoré tieto radiace orgány ešte majú e, akreditovať a určiť tieto e, teda orgány a je veľmi dôležité, aby sme mali peniaze, pokiaľ ide o platby na pre rozpočet na budúci rok, pretože som presvedčený, že nie je žiaden horší signál, ktorý by Únia mohla vyslať ako Únia, ktorá nedokáže zaplatiť svoje faktúry. To je veľmi zlý signál, zlý pre hospodárstvo, zlý pre príjemcov, zlý pre verejný, súkromný sektor a preto tomuto musíme za každú cenu zabraniť. A pokiaľ ide o tie ešte e, nezaplatené faktúry, začiatkom roku 2017 išlo o 2,3 miliardy eur čo je relatívne ro- normálna hodnota v roku 2014-2015 to bolo 25 miliard eur. Vtedy to bolo veľa. Teraz sa nám to podarilo stiahnuť, znížiť e, tento veľký skos e, e, na rozumnú sumu, ale chceme zábraň tomu, aby ten efekt, ktorý sme videli v roku 2013, 2014-2015, keď sme mali e, veľký takýto sklz, teraz už je to jednoduchšie. Už platíme tie faktúry, ako by sme mali. Absorpčná miera, alebo miera absorpcie je, povedzme, neuspokojivá, ale musíme sa uistiť, že tie platby v najbližšom roku naozaj prebehnú a dostatočne veľa z nich, pretože v opačnom prípade na konci tohto viacročného finančného rámca budeme mať tú istú výzvu ako e, v prípade posledného rámca, a to síce, že sa nám nepodarí splatiť faktory a opäť bude dochádzať k tým sklzom a to je niečo, čo musíme za každú cenu zabraniť. A pokiaľ to riadenie, dobré plánovanie bude kvalitné, mm, tak sa nám to podarí aj zabraniť. To je z mojej strany všetko. E, vážení e, kolegovia, Regionálna politika je základný investičný nástroj, ktorý treba posilniť budúci rok. Už teraz je to prítomné v tých usmereniach na veľmi vysokej úrovni, máme tam dostatočné platby a riadiace orgány by mali byť, ako sa povedal, akreditované, to je podmienka toho, aby peniaze mohli tiesť. A potom, pokiaľ ide pilotné projekty, viem, že kolegovia na výbore REGI boli veľmi aktívni v tejto veci, pripravili 13 pilotných projektov pred e, tým, pred tou lehotou 3. maja, kedy výbor to mal poslať na výbor pre rozpočet. My sme to centralizovali, my sme to centralizovali a potom to poslali komisii na vyhodnotenie. Postup je následovný, teraz čakáme, že komisia zareaguje, že nám pošle toto predbežné hodnotenie z ich strany a dajú vlastne tým jednotlivým, tým jednotlivým projektom nejaké známky, tak povediac, a potom pripravíme balíček projektov, ktoré by, mali, ktoré by mali byť financované na základe tohto predbežného hodnotenia komisie. To znamená, ak bude e, nejaký projekt, ktorý dostal Ačko alebo Bčko, jednotku alebo dvojku teda, tak má vysokú pravdepodobnosť toho, že budúci rok financovanie v rámci rozpočtu únie, pokiaľ to hodnotenie bude horšie, tak to bude náročnejšie, ale budeme sa snažiť všetko preto, aby v tom balíčku boli také projekty, ktoré dostali dobré predbežné hodnotenie zo strany komisie. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, že som tu mohol vystúpiť a teším sa na vaše politické názory, pokiaľ ide o platby, pokiaľ ide o riadiace orgány národnej úrovni. Bol by som rád, keby sme zostali naďalej v kontakte v rámci celého rozpočtového postupu a čokoľvek z našej strany mi pomôže e, v rámci e, ďalších rokovaní. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za túto vyčerpávajúcu podrobnú prezentáciu. Mám tu zoznam kolegov, ktorí sa vyjadria. Ja sa vyjadrím nakoniec. Ja som spravodajkyňou a je, za náš výbor a ja dúfam, že budeme v kontakte počas tohto e, procesu. A teraz dávam slovo pánu Polčekovi. Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova. Teraz máme prvú výmenu názorov o súhrnom rozpočte na rok 2018. A mám niekoľko poznámok k tomu, čo tu zaznelo. Súhlasím s tým, že dôraz má byť v rozpočte na rok 2018 na hospodárskom raste, na vzniku pracovných miest, udržateľnom raste a prioritou mali byť tie výzvy, ktorým skutočne teraz EU čeli. A to je migračná utečenecká kríza a príslušné humanitné a bezpečnostné výzvy, pre ktorými stojí Európa. Takže okolko sa zvyšia výdavky práve na tieto aktuálne problémy, e, ktorým čelí EÚ. Mali by sme si na to odpovedať. Predpokladám, že to zvýšenie výdavkov v tejto oblasti nastane, ale o akom zvýšení hovoríme? Potom program Horizon 2020 a dôraz na vzdelávanie, tak súhlasím s tým, že Erasmus je naozaj pozitívny príklad, ktorý musíme stimulovať. Naozaj je to tak, že tento program má vplyv a pôsobí na zamestnávateľov vie, že ich e, tí noví pracovníci sú schopní konkurencie, vedia obstáť na trhu práce a preto si myslím, že tento program si zaslúži našu podporu. Rovnako treba povedať, že vzhľadom na rozhodnutie o predlžení doby platnosti EFSI a navýšení rozpočtu, teda tejto záruky EÚ o 26 miliard eur, tak je dôležité vedieť, ako sa zmenia výdavky na tieto záruky, ktoré sa musia poskytnúť. A pokiaľ ide o politiku súdržnosti, tak tu by som chcel zdôrazniť aj potrebu väčšej flexibility a potrebu vyšších finančných rezerv, ktoré by mali byť vyčlenené na rýchlu reakciu v prípade potreby v postihnutých oblastiach. Myslím si, že táto rozpočtová kapitola by mala byť posilnená. A napokon, pokiaľ ide o tie ďalšie otázky vyplývajúce z návrhu rozpočtu, tak ja musím povedať, že ja pociťujem ako veľmi dôležité povedať, koľko sa znížia prípadné administratívne náklady, ktoré má rada respektíve po, zniž, po ktorých znížení volá aj rada. Rada tiež žiada zníženie administratívnych nákladov EÚ. Chcel by som vedieť, či je tu priestor. Ja som presvedčený, že priestor je tu na znižovanie administratívnych výdavkov. Takže ako to vyzerá potom v rozpočte na rok 2018? Potom oneskorené platby Teší ma, že tento rok tu nemáme takéto prieťahy v platbách zo strany EÚ. A to číslo je vyššie ako 2 miliardy eur. Stále to považujem za vysoké číslo. Myslím si, že EÚ by sa mala snažiť eliminovať takéto prieťahy v platbách a by sme sa už týmto nemuseli zaoberať v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší kolega Paplan. Ďakujem. Vinsky je spravodajca za SAD, ale príde neskoro, takže ma požiadal, či sa ja môžem vyjadriť k tomuto v jeho mene. V prvom rade ďakujem spravodajcovi za vysvetlenia a prezentáciu vo výbore REGI. Moji kolegovia z SAD v tomto výbore by určite privítali, čo ste povedali a síce, že politika súdržnosti má mať primerané zdroje na rok 2018 a podobne ako spravodajca pre rozpočet povedali, že re, regionálna politika a politika súdržnosti sú kľúčom a chceme zlepšiť rast a počet pracovných miest v EÚ. Je to naša najdôležitejšia politika, najviditeľnejšia politika Vidíme eh, veľa ľudí, ktorí v Európe chápu, o čo tu ide, vidia projekty označené logom EÚ a príslušným fondom, z ktorého sú financované. A keď budeme mať dosť peňazí, môžeme takto zviditeľniť financovanie viac a viac rastúcemu počtu občanov. Ako vieme, začiatok bol pomalý, implementácia bola pomalá na začiatku programového obdobia, ale vždy sa to zlepšuje v priebehu rokov a vždy dochádza pri začiatku k meškaniu pri spustení programov. E, komisia obvinuje členské štáty, členské štáty komisiu, proste vždy tam dochádza k meškaniu, ale ja chápem, že 86 už na tento rok je dezignovaných a uvidíme rastúce požiadavky na platby z fondov EÚ zo strany Komisie na politiku súdržnosti Áno, politika súdržnosti musí mať primerané zdroje, ako to už zaznelo, aj v roku 2018. Zajtra dostaneme návrh rozpočtu komisie, začnú rokovania a budú tvrdé. Ja som bol jedným zo spravodajcov na rozpočet, pri rozpočet na rok 2013 a každý rok je to veľký boj medzi parlamentom a radou, pokiaľ ide o platby. Vždy je to tak. A možno, že tento rok bude ešte náročnejší, lebo vieme, že žiaľ UK e, bude musieť riešiť svoje budúce záväzky a bude neochotné e, zvyšovať svoje príspevky na politiku súdržnosti. Ja myslím, že spravodajca si to uvedomuje, že toto môže byť jedna z kľúčových bitiek v nadchádzajúcich mesiacoch a spravodajca a parlament dúfam, že pôjdu do tohto boja s odhodlaním bojovať za politiku súdržnosti, ktorá je pre nás potrebná, pretože aj regióny v UK ako môj volebný okrsok budú niekoľko rokov používať štrukturálne fondy ešte. Takže aj pre UK je dôležité, aby boli primerané prostriedky v e, politike súdržnosti. Chcem jednoducho povedať, že odchádzať, budete odchádzať z tohto výboru so silným hlasom, ktorý e, podporí potrebu takéhoto financovania. My, tento parlament určite bude bojovať za primerané financovanie politiky súdržnosti v roku 2018. A teraz pán Tomašič. Pani Tomašič. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Som tu za našeho tieňového spravodajca Angela. On tu žiaľ nemohol prísť. Uvedomujem si, že sú veľké nedostatky ešte v prípade, v prípade finančného plánovania. Máme tu tie nevybavené platby z minulých rokov. A vieme, že dôsledky znašame ešte aj teraz a hovoríme o období 2014 až 2020, obávame sa, že sa to môže aj v budúcnosti opakovať, a že to obmedzí rast. Preto sa tieto problémy musia riešiť štruktúralne ešte pred ďalším viacročným finančným rámcom a je dôležité, aby sme mali primerané financovanie. Ďakujem veľmi pekne. Ja som písala stanovisko a uviedla body, ktoré sú dôležité pre náš výbor. Ďakujem kolegom, že ste tu niektoré z nich ešte spomenuli. A ja som presvedčená, že dokážeme vypracovať veľmi silnú pozíciu regi k rozpočtu na rok 2018. V prvom rade ďakujem za to, že ste sem prišli a prebrali s nami problematiku ešte pred prezentáciou rozpočtu vo výbore pre rozpočet. Pre regi je to veľmi dôležité. Sledujeme celý proces platieb a realizácie a čerpania rozpočtu v roku 2017 máme silné stanovisko k tomuto rozpočtu a budeme pokračovať tomto smere aj v roku 2018. Ako už kolegovia povedali, budeme trvať na tom, aby usmernenia, ktoré podporil Európsky parlament tento rok v marci, boli dodržiavané pri tvorbe rozpočtu na rok 2018, pretože je to veľmi dôležité pre politiku súdržnosti aby sa riadila všetkým čo, všetkým, čo je uvedené v týchto zásadách, usmerneniach. Potom by som chcela ešte uviesť, že európsky rozpočet má podporovať tie priority, ktoré sú zatiaľ v záujme EÚ. E a preto súhlasím s tým, čo ste povedali, že máme mať dva hlavné smery, rast a pracovné miesta a e, bezpečnosť e, občanov Politika súdržnosti sa práve zameriava na rast a tvorbu pracovných miest v členských štátoch a je veľmi dôležité, aby sme dohliadali na to a zabránili možnému nahromaďovaniu sa nevybavených vecí. V roku 2018 mali sme veľmi nízku úroveň platie v roku 2017 a teraz, keď dojde k nárastu platie, požiadaviek o platby členských štátov, tak to naozaj môže vytvoriť nebezpečný nárast nahromadenia nevyplatených faktúr, ako sme to už mali v minulosti. Takže je dôležité, aby sme pokryli všetky platby, ktoré žiadajú členské štáty na realizáciu politik súdržnosti aby sme dokázali túto politiku, ako aj schopnosť únie plniť všetky svoje povinnosti v oblasti rozpočtu a, a že si ctí dohody e, s členskými štátmi. My si naozaj myslíme, že komisia má ďalej realizovať rozpočet tak, že sa vždy zameria na výstupy, výsledky. Chcem zdôrazniť aj význam zjednodušovania pravidiel, Máme tu veľmi silný postoj k tomuto zjednodušovaniu v našom výbore REGI a zdôrazňujeme to aj v našom stanovisku k e, spisu Omnibus, ktorý sa týka finančných nariadení 2014 až 2020. Chceme toto zdôrazniť, považujeme to za veľmi dôležité pre realizáciu rozpočtu. Kľúčové priority sú na investície do rastu a pracovných miest cez e, inteligentné investície, konkurencieschopnosť, inovácie, infraštruktúru, aby sme podporili viac e, malé a stredné podniky. A v tomto kontexte chcem zdôrazniť kľúčovú úlohu Európskeho fondu pre strategické investície, tak ako ste na to poukázali v svojej prezentácii je to veľmi dôležité mobilizovať aj financie zo súkromného sektoru, ako aj nové zdroje financií, aby sme zlepšili e, rozpočet a jeho čerpanie. Na záver by som chcela ešte poukázať na to, že e, konzistentnosť, synergia a komplementarita je to, čo potrebuje rozpočet EÚ. Doplnkovosť a konzistencia medzi štruktúrálnym investičným fondom, fondom pre strategické investície a ďalšie fondy, ktoré financujú európske programy a národné programy aby sme posilnili investície. Potrebujeme cielené akcie, aby sme zvýšili viditeľnosť európskych štrukturálnych e, fondov, ako aj ďalších fondov, ktoré sa využívajú na financovanie európskych programov. Toto bude súčasť môjho návrhu a ja dúfam, že spolu s tieňovými spravodajcami vytvoríme dobre stanovisko našeho výboru Áno, pán Van Nisteroj by sa chcel ešte vyjadriť, nech sa páči. Áno, chcem pokračovať v záveroch, ktoré už urobili kolegovia. Aj vy ako predsednička mám niekoľko poznámok, pripomienok. Hovoríme o flexibilite v rozpočte a je to aj v zásadách. Ak sa niečo ukázalo ako pružná politika, ktorá dokáže reagovať na nové potreby a e, výzvy, tak problémy, tak sme to dokázali. Presne toto je, to je dohoda o prírodných katastrofách. Pozeráme sa na to, ako by sme to mohli spraviť bez ohrozenia našich dohôd s členskými štátmi. Aj tu sme našli vlastnú cestu. To isté je, že počas procesu sa prijalo nariadenie o migrácii, to znamená, že to nie je vždy tak, že keď máte niečo nové, takže na to potrebujete nový e, riadok v rozpočte, my si musíme ujasniť, aké ciele chceme, rast, pracovné miesta, bezpečnosť a prichádzajú aj nové veci. A myslím si, že zdôrazňovanie týchto priorit znamená, že to vieme aj dosiahnuť. To je prvá vec. Druhá vec je, sú vaše vyjadrenia, ktorým sa teším, pretože chceme posilniť e, e, koheznú politiku, tak nesmie byť ohrozená. Niektorí ľudia hovoria, FC spraví túto prácu, prinesie súkromné peniaze. Ja si nemyslím, že to FC spraví. Máme FC fondy a je veľmi dôležité, aby sa vytvorili podmienky na rast ekonomiky na mm, prispôsobenie aj našich kapacít v regiónoch, mestách. Musíme mať nový integrovaný prístup, znalosti, inovácie, IKT a udržateľné ciele a tak ďalej. A to dokážeme plniť. A ako ste správne povedali, je to aj o tom, chceme posilniť horizont 2020 to je ako tie znalosti aj inovácie, ale vlastne my potrebujeme pristávaciu dráhu a tu veľmi často poskytujú re- regióny, ktoré dokážu spraviť realizáciu e, inovácií, aby sa podporil rast a tvorba pracovných miest. Ja to vidím ako také kolesa pod tom. ale to je výskum a vývoj, ale treba sa, e, to je motor, ale treba sa zaoberať aj tým, aby rýchlosť bola rovnaká tých kolies. Veľmi sa mi páči váš inkluzívny prístup. Potom ešte jedna poznámka, ja to nerozumiem, ale vy ste expert. Minulý rok som počul, že rokovania o rozpočet 2017 a že príspevok krajín k rozpočtu sa znížil kvôli tomu pomalému začiatku, ale ak sa zaviazané prostriedky neminia v konecnom dôsledku, tak dojde k nahromadeniu nesplatených vecí, pretože tie faktúry prídu a budú sa vyplácať neskôr. Takže máme veľa problémov, ale toto je niečo, čo sa stále vracia. Ako môžeme tomu zabrániť, a že, aby tieto zaviazané prostriedky z rozpočtu sa využili a nehrá sa stále ten istý tlik. A posledná poznámka, tak ako už povedala pani predsednička, je, sú výkony. My sme zmenili platby e, orientované na výkony. A e, táto výkonnostná rezerva je veľmi dôležitá. Máme 7 na bo, ako rezervu pre tých, ktorí už naozaj dosiahli dobré výsledky. A to je veľmi zvláštne. Niektoré krajiny sú už tam s, celou tým, s celým tým riadením a tak ďalej, niektoré nie. A prečo čakáme až na rok 2018? aby sme mali tento výsledok alebo e, názor na neho, prečo čakáme až na rok 2019, aby tie peniaze tiekli. To je byrokracia. Ja tomu nerozumiem. Sú krajiny, ktoré rýchlo prijali peniaze a začali projekty a mali by byť schopné ich vyčerpať v roku 2018 Prečo by sme, to je rok pred voľbami, prečo by sme mali čakať na rok po voľbách? Potrebujeme sílu, dobre volebné kampane, aby sme mohli povedať, že tí, ktorí majú dobré výsledky, tí to môžu používať alebo využívajú peniaze. Týchto 6% je 21 miliard, ktoré sú vyčlenené na bok v obalke pre členské štáty. Uh, Ak treba, môžeme zmeniť aj to nariadenie Máme tu stavebné kamene do budúcnosti a takto možno dosiahneme inovácie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Mato, chcete pri- sa vyjadriť? Nie. Ešte niekto z kolegov by sa chcel vyjadriť? Nie, ďakujem. Pán Murešan, nech sa páči, môžete reagovať na to, čo tu zaznelo. Ďakujem veľmi pekne. Takže k otázke, ktorá sa týka tých konkrétnych údajov pre jednotlivé náklady a administratívne náklady. Zatiaľ sme hovorili o politických prioritách, takže konkrétne čísla na rok 2018 nie sú na stole. To bude zajtra, keď komisia príde s návrhom. My máme zatiaľ naše usmernenia. Povedali sme v slovách, čo chceme posilniť, čo nie. Kde chceme, aby komisia dala peniaze. Zajtra budeme mať tie čísla. Zajtra budeme musieť začať konkrétne rokovať. O UK Samozrejme, v roku 2018 UK bude členom únie a to znamená plné práva, plné povinnosti. Bude prispievať do rozpočtu únie ako akýkoľvek iný členský štát a bude môcť aj čerpať z týchto prostriedkov. Preto budúci vzťah medzi úniou a UK by mal mať nulový dopad na rozpočet únie v roku 2018. Nemá mať priamy dopad, ale vidíme, určitý priamy dopad napríklad v tom, že sme sa dohodli medzi parlamentom a radou, ako sa rozdeli viacročný finančný rámec. My sme urobili domácu lov v parlamente, dosiahli sme kompromis. Z našho pohľadu nebol ideálny, ale bol to dobrý kompromis. Prijali sme v parlamente. Rada ho mala prijať, ale súčasná britská vláda odložila, zablokovala radu až po, do volieb v UKAM. Teraz môžeme počkať do 9. júna, to nie je problém. A meškanie E, niekoľko mesiacov revízii viacročného finančného rámca nás nezabrzdí, ale ak to nedojde, ak nebude revízia a budú veľké zmeny v teréne, tak to bude problém, pretože priority rozpočtu na rok 2018 sú iné samozrejme, než čo sme predvídali v roku 2013. Nikto nepredvídal migračnú krízu, utečencov, terorizmus a podobne v takej miere, ako to vidíme teraz. Okrem toho revízia v FR sa má zaoberať aj implementáciou Horizontu 2020 a ďalších programov, ktoré utrpeli, keď sa vytvoril EFSI, pretože prostriedky sa vyčerpali aj na EFSI z nich. To je dobrý nástroj podľa mňa samozrejme, ale nemá náhradí súdr- politiku súdržnosti. Je tam iný prístup ako granty, ja som to podporoval, to je dobré. Vedie to aj k podporovaniu tých častí alebo tých podnikov, ktoré sú inovatívne, ale nemá to byť náhrada politiky súdržnosti. Takže to, čo chcem povedať, je, že revízia VFR, e, ktorá sa zameriava na kľúčové problémy, ktoré trpeli tým, keď sa pritvorilo EFSI, tak to je rozhodujúce a taktiež je to aj prospech UK, pretože chceme dať viacej peniazy do horizontu 2020 a najväčším beneficientom horizontu 2020 je UK z dobrého dôvodu, pretože ich univerzity sú najlepšie na svete, ich výskumné ústavy sú vynikajúce, takže preto sú tým hlavným príjemcom. A ako som povedal, táto revízia sa musí schváliť a musí prejsť, teraz ju UK blokuje a samozrejme to prináša určitú neistotu do rozpočtu únie na budúci rok. Potom flexibilita Áno, má, pán, pán minister má pravdu v tom zmysle, že od začiatku tohto VFR, vždy keď došlo k nejakej kríze, tak eh, parlament eh, sa dohodol, že sa vytvorí fond napríklad na pomoc utečencom s Tureckom. Áno, bol tam eh, fond pre Afriku, pre Turecko a tak ďalej, ale celistvosť rozpočtu by nemala byť určite nejakým spôsobom ohrozená. A my by sme mali samozrejme, a samozrejme my sme rozpočtovým orgánom, to znamená, že uh, musíme k tomu aj takýmto spôsobom pristupovať a ako hovorím, tie pokračujúce projekty by nemali byť v ohrození. Potom správa k úsmerneniam. O tej ste hovorili niekoľkokrát. Musím povedať, že z tých všetkých diskusí, ktoré prebehli doteraz s komisiou z mojej strany, no ja som to pochopil tak, že tie usmernenia vnímajú seriózne, uvidíme zajtra. Dúfam, že, dúfam, že návrh rozpočtu nesklame. Hovorili ste ďalej aj o zjednodušovaní pravidel. Mm, často diskutujem s príjimateľmi o komplexnosti pravidiel a keď e, podnikatelia hovoria o komplexnosti týchto fondov, mnohí mi povedia, že to nie je o tom, že by neboli k dispozícii finančné prostriedky, ale je to o tom, že pravidlá treba zjednodušiť a Eh, pán Kanisler ešte hovoril o platbách a záväzkoch. Najlepším receptom by sme sa vyhli neuskutočneným platbám je čerpanie, pretože čím menej budeme čerpať, tým bude vyššie riziko nevybavených záležitostí. A máte pravdu, áno, hovoríte aj o politickej perspektíve. Po hovoríte o roku 2019, o marci, teda dva roky potom, čo bol spustený článok 50 a tak ďalej. Čiže samozrejme čerpanie v niektorých členských štátoch e, začalo narastať, e, riadiace orgány ale v niektorých krajinách nie sú akreditované. Niek- celkovo však myslím, môžem povedať, že tá úroveň je celkovo pomerne sklamaním a všetky riadiace orgány by mali byť akreditované do konca roka. Veľmi pekne ďakujem za všetky pripomienky, námety. Teším sa na pokračovanie nášho dialogu aj po tom, čo nám predloží komisia na rozpočtu. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Ubezpečujeme vás, že budeme určite pokračovať v našej komunikácii a v našej spolupráci a o vypracovaní našej pozície. Veľmi pekne ďakujeme a všetko dobré s stanoviskom. Budeme teraz pokračovať ďalej ďalším bodom rokovania. Ide o zriadenie spoločného podniku pre priemyselné odvetve využívajúce biologické materiály. Spravdajcom je pán Bogovič. Nech sa páči, dostanete samozrejme slovo a My sme už navrhli lehotu na predkladanie pozmenujúcich návrhov a je to 1. jún 2017. Zdá sa, že nikto nezareaguje na túto informáciu v poriadku. Budeme môcť hlasovať potom na ďalšom zasadnutí výboru 20. júna. Takže pán Bogovič, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. V maji 2014 nariadenie 560 z roku 2014 ustanovilo spoločné podniky, ktoré využívajú biologické materiály. To sú súkromné no partnerstva medzi EÚ a konzorciom pre priemyselné odvety a využívajúce biologické materiály. Cieľom sú finančné prostriedky Európskej únie na obdobie 10 rokov, čiže do roku 2024 ide o 975 miliónov eur a 2 miliardy 730 miliónov eur. To znamená, že e, tento spoločný podnik je vytvára e, financovanie následným spôsobom. Spoločnosti konzorcia mm, vkladajú fondy do konzorcia. Konzorcium potom pretaví e, časť týchto fondov do odvetví, ktoré využívajú biologické materiály a tam sa potom identifikujú fondy, ktoré sú opravniteľné, ktoré sú opravnené a potom sa vrátia do fondu. E, to by všetko malo, to sa ale však ukázalo pomerne neefektívne, jednoducho podniky, podniky e, nedokázali zoskupiť e, finančné prostriedky v spoločnom podniku a potom získať tieto prostriedky späť. Z tohto dôvodu Ehm, konzorcium navrhlo, aby štatút spoločného podniku prešiel zmenou nasledovným spôsobom. Spoločnosti by mali byť schopné financovať projekty priamo a potom transformovať časť finančných prostriedkov do spoločného podniku, aby tento mohol fungovať. Je k tomu už e, súhlasí aj komisia, pretože takýmto spôsobom bude lepšie, bude jednoduchšie vystopovať e, finančné prostriedky, uľahčí to aj rozhodovací proces a e, odvetvia využívajúce biologické materiály budú mať lepší prístup k financovaniu. Ja to podporujem, ja túto zmenu podporujem, ide, ide smerom k zjednodušovaniu. Hovorím, podniky budú aktívnejšie v nadväznosti na túto zmenu a podniky samozrejme budú musieť poskytnúť všetko potrebné financovanie na fungovanie a na, spreva- a na prevádzku spoločného podniku a zároveň aj budú musieť poskytnúť e, financovanie na projekty ako také. My v stanovisku vyslovíme súhlas e, so zmenou štatútu. Zároveň navrhujeme, aby sme spoločne s ITRE pripravili verejné vypočutie na jeseň tohto roku, aby sme pozvali podniky, komisiu, ďalšie, ďalších aktérov aby sme získali lepšiu predstavu o týchto projektoch, ktoré sú dôležité pre rozvoj odvetvia. Tohto odvetvia. Teda samozrejme ide o náhradu fosilných zdrojov e, zdrojmi, ktoré vychádzajú z biomateriálov a je to takisto aj dôležitý pilier obehového hospodárstva a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Pani Dančel je e, tieňovou spravodajkyňou. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Európska únia v kontexte um, výskumu a inovácií a v rámci programu Horizontu 2020, ktorý tvorí súčasť program, rámcového programu pre výskum a inovácie do roku 2020 chce rozvinúť eh, bioodvetvie a chce ho rozvinúť vo veľkej miere. Toto všetko sú oblasti, ktoré predstavujú základný eh, kameň na európskej medzinárodnej úrovni. Myslím, že môžeme podporiť eh, ekonomický rast členských štátov. Poslúži to aj na tvorbu pracovných miest a získame a dopracujeme sa aj k udržateľnému inteligentnému rastu do roku 2020 a podarí sa nám aj prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku. Pokiaľ ide o podniky, tieto podniky, e, ako povedal kolega, ide o PPP a Ide tam o konzorcium s Európskou úniou, kde v dispozícii 37 miliardy eur. Cieľom je využiť cestou mm, transformácie prírodných zdrojov, e, pretaviť ich alebo teda zmeniť ich na biopaliva. E, ide, ide o využívanie materiálov v bi- biorafinériách. Mne sa zdá, že ak že takýmto spôsobom budeme môcť znížiť e, závislosť na fosílnych zdrojoch a myslím, že sa nám naozaj podarí dopracovať sa k pozitívnym výsledkom aj v, nadväzno- v súvislosti s klimatickými zmenami. V roku 2017 ehm, letecké spoločnosti eh, budú mm, budú lietať na alternatívne paliva. To je príklad napríklad. Čiže uh, Hovorím o alternatívnych palivách, ktoré sú vyrábané vo veľkej miere a ktoré zodpovedajú požiadavkám. Ide tu napríklad, to, toto napríklad by mohlo predstavovať riešenie, vďaka ktorému by letecký sektor mohol prispieť k redukcii um, um, emisí skleníkových plynov. Takéto typy podnikov dnes predstavujú len 3 a ako som už uviedla, takisto je to dôležité aj z pohľadu tvorby nových pracovných miest Takéto bio, biopodniky a bioodvetvia sa rozvíjajú čoraz rýchlejšie porovnaní s tradičnými odvetviami. My v Európe máme e, adekvátnu technológiu, ktorá nám umožňuje využívať takýto potenciál. Navrh komisie vyhodnotiť jednotlivé politické možnosti s tým, že sa začne uplatňovať program um, v kontexte biopriemyslu pre Horizon 2020 a navrhuje PPP aj pre biopriemysel. Čiže to nájdete v stratégii, ktorá sa zaoberá biohospodárstvom. Ja si myslím, že treba pokryť samozrejme náklady na fungovanie, treba zabezpečiť aj priamu účasť súkromného sektora. Nejde len o Nede len o BBI alebo BIC. Treba, aby aj samotné priemyselné odvetvie prispelo svoju, svojim dielom. Pripomínam, že sme sa že podobné riešenie sa objavilo aj v prípade iniciatívy pre inovačné lieky. Čiže my súhlasíme s prístupom pána spravodajcu k tejto otázke. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pani predsednička. Ďalší, ďalší spra- tieňoví spravodajcovia. Pani Damato, ďakujem veľmi pekne. PPP medzi EU a BIC by malo by malo vytvoriť pridanú hodnotu s tým, že budú náležitým spôsobom využívané zdroje a s tým, že by mali byť vytvorené pracovné miesta. Ale EASV hovorí, že biohospodárstvo môže prispieť značným spôsobom k redukcii CO2 ale zaznamenali zároveň aj jeden negatívny moment v spojitosti s ďalšími emisiami, účinok ktorých nemôžeme určite zanedbať. Treba sa naozaj preto pozrieť na jednotlivé riešenia. Základným cieľom biohospodárstva by malo byť podporiť rozhodným spôsobom nezávislosť EÚ e od fosílnych palív. Mala by pomôcť dopracovať sa členským štátom k dohodnutým cieľom v rámci klimatickej politiky. Aby som sa dostala konkrétne k návrhu, tam treba uviezť, že model, ktorým sme sa inšpirovali, je iniciatíva pre inovačné lieky 2. A to práve ale trošičku podľa mňa má vplyv na autonómiu. Treba sa, treba sa spýtať, že či okrem príspevkov by nebolo dobre predpokladať aj priamy transfer financov, finan, finančných prostriedkov príjmateľom projektu. Nebolo, myslím si, že by sme sa mali nad tým zamyslieť, že či, či takto chceme postupovať. V tomto duchu ja predložím aj isté pozmenujúce návrhy a určite ich odo mňa dostane. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Pán Fan Nistelrooy, vy ste sa chceli ešte prihlásiť? Áno, samozrejme, ďakujem. Dovolte mi vystúpiť. E, začnem tou poslednou otázkou. Určite komplexná otázka na pochopenie, pretože tu nejde o nezávislosť výskumu a vývoja. Tu ide o využívanie vedomostí, ktoré máme. Môžete mať tisíc profesorov, a, ktorí sú oceňovaní, ale ak sa priemysel, ak priemysel tieto vedomosti nevyužije, tak strácame. A môžu, môžu, môže dojsť samozrejme potom môže k nejakým prielomom dojsť mimo Európy, v prípade kompozít a podobne. Čiže vy ste hovorili aj o spolupráci a myslím si, že je to veľmi pozitívne eh, zvoliť si takýto prístup, ale podľa mňa, čo je najdôležitejšie, je to, že sa posilňuje aj pozícia regiónov. Teraz, na začiatku, vlastne konzorcium sa buduje cez európske kontrakty a mm, musíte to investovať, potom vám vrátia nejaké prostriedky, ale keď máte predstavu o zodpovednosti vašich partnerov v, rámci vašej siete alebo v vašom regióne, tak ako aj pán Bogovič povedal, to znamená, že chcete, a chcete, aby vám boli vaše projekty vrátené. Vy do projektu investujete. Dobre, toto je moje spolufinancovanie, ale teraz by som chcel aj výnosy za, za moje odvetvie, neviem, drevárstvo alebo mm, polnohospodárstvo už o ktorékoľvek odvetvie ide. Tam vidíte, ja, to, ja osobne to vnímam ako decentralizáciu a potom do toho vstupujú regionálne fondy a to je práve tá inteligentná špecializácia. Čiže to znamená, že tí, ktorí chcú pracovať na biohospo- alebo v rámci biohospodárstva, tí sa môžu pripojiť a potom títo sú napojení na ďalších a môžu si medzi sebou vymieňať vedomosti a zdieľať vedomosti v rámci platformiem. To je, to je dôležité, aby náš výbor poskytol stanovisko, aby sme povedali, že, toto, že tu nejde o centralizáciu riadenia, že tu nejde len o to, že tu bude zo pár ľudí alebo zo pár tých, ktorí budú tomu rozumieť, Min- minulý rok sme sa zišli eh, v Bratislave a tam práve eh, nám regióny hovorili o tom, že chcú prispôsobiť biohospodárstvo a eh, že dokážu využiť takéto niečo v rámci polnohospodárstva. Nedelo nejde o to, že, aktivitu veľkých miest. Myslím si, že toho môžu byť zapojení všetci a ďalej pán Bogovič uviedol, dobre, zorganizujme spolu s ITRE vypočutie, dobre, ale dnes budeme ešte na koordinátoroch diskutovať e, o e, správe z vlastnej iniciatívy e, k udržateľnej produkcii a táto vec, ktorá je vlastne blízka mnohým regiónom. Ja teda predpok- ja už som to minule povedal, čiže ak, ak bude vypo- vypočutie alebo správu z vlastnej iniciatívy, tak by, tak by to tak by sa tam malo hovoriť o biohospodárstve a nejde tu len o produkcii energií, ide tu aj o nové materiály, bio, materiály, ktoré sú založené na biomateriáloch, ktoré sú vyrobené priamo z rastlín a tak ďalej. Ide aj o lepšie odpadové hospodárstvo, obehové hospodárstvo, ide o energetiku, čiže po tomto víkende, teda po minulom víkende, keď Trump hovorí, dobre, poďme bez Parížskej dohody, bez toho, že sme sa na nej dohodli alebo sa k nej pripojili, uh, a práve pripomienka pani Merkel včera, ktorá povedala, Európa príjma, musí vziať na seba zodpovednosť. Áno, a práve o to ide. Kombináciu vedomostí, účasti vo všetkých častiach Európy a to je veľmi dôležité a môže to byť nesmierne dôležité pre nadchádzajúce roky. Čiže neoslabujme to. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pýtam sa, či sú ešte nejaké pripomienky. Nie? Dobre, takže poprosím pána Valdemara Kota z Európskej komisie. Nech sa páči. Ďakujem e, spravodajcom e, pánovi Govičovi Ďakujem veľmi pekne aj za všetky vystúpenia. Ďakujem pánovi fan ministerovi, ktorý bol otcom tejto iniciatívy, bol aj e, spravodajcom pred pár rokmi k tejto téme. Ja veľmi pekne ďakujem um, za vaše chápanie, za podporu tejto iniciatívy. Myslím, že tie pozmenujúcie návrhy, o ktoré žiada komisia, sú pomerne uh, doplňujúce, um, umožňuje umožňujú, aby odvetvia prispievali a nielen to, aby mohli priamo prispievať k bežiacim projektom. Podľa nás ide skôr o technické pozmenujúce návrhy. Samozrejme, budem veľmi rád, ak nás podporíte. Chcel by som podporiť aj to, čo tu odznelo, pokiaľ ide o biohospodárstvo a jeho hodnotu. Um, ehm, EHSV práve pred dvomi týždňami zverejnil správu o, hodnoty, o, hodnote biospodárstva pre, pre jednotlivé regióny. A to znamená, že mnohé podniky, ktoré pracujú s biomasou, sú regionálne, či už ide o odpad, ehm, pôdu alebo ďalšie lesnícke zdroje alebo, alebo bioodpad. Všetky tieto alebo, alebo či ide o krmiva, všetko je lokálnej povahy. To znamená, že v regiónoch je obrovský potenciál a podľa nás e, strat, si to, sme si to uvedomili aj v rámci stratégie o biospárstve. Všimli ste si, že aj Nemecko, um, Francúzsko, Taliansko sa práve vyjadrili politicky, politicky práve mnohé členské štáty si uvedomili, že biospodárstvo má svoju hodnotu, či už ide o tú obehovosť e, alebo iné aspekty. A ešte by som raz zdôraznil, že naozaj nejde o energiu. E, tieto podniky vyžujúce biologické materiály spracujú s biologickými zdrojmi, produkujú hnojiva, recyklujú hnojiva v zásade a um, extrahujú proteín zo zdrojov a extrahujú cenné materiály z plastov a tak ďalej. Čiže um, ide Ide o pomerne širokú oblasť. Je to ako, je to ako nejaká ropná rafinéria, čiže produkujú 5-6 rozličných vecí. Hm. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby tieto podniky BBI, aby fungovalo čo najlepším spôsobom a ešte tie drobné zmeny prispäjú k tomu, aby fungovali lepšie. Veľmi pekne ďakujem za vašu podporu. Pán Bogovič, nech sa páči. Ďakujem. Ja som veľmi rád. E, bioindustrie. Industrie. Tiež, ale teda uvedome si, že e, tento biopremysel je naozaj veľmi dôležitý. Sektor energetiky a ďalšie sektory, e, ktoré tiež vychádzajú e, z toho biosektoru, sú dôležité, pretože môžeme e, fosílne zdroje pretaviť na iné zdroje, Čiže všade v Európe nie je možné asi nejaké e, dopravovať cez nejaké na nejaké veľké vzdialenosti, takže aj e, preto sa na to treba pozrieť bližšie a treba tento postup zjednodušiť. Niektorí, konkrétne, ktorí majú veľmi špecifické projekty, nechcú sa stratiť, e, tak povediac, príliš veľa administratíve, príliš veľa byrokracie, Všetci chceme asi to isté, dosiahnuť tie isté ciele. Ja teším ma, že máme v tomto jednotené pozície, pokiaľ ide o lehoty pre pozmeňovacie návrhy, tak je gestorský výbor ITRE a oni uverejnia alebo zverejnia aj to posledné stanovisko, ale ako už bolo povedané, chceme isté vypočutie zorganizovať a na tom vypočutie takisto môžeme diskutovať o aktuálnych výzvach, ktoré sú pre náš výbor veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you very much. check the opportunity. Ďakujem pekne. Pozrieme sa na tie možnosti, pokiaľ ide o vypočutie. Bude to zaujímavé, lebo súhlasím eh, s pánom Kutom, že naozaj je to veľmi dôležitá otázka eh, pre regióny. Ak pochopíme že toto nie je problém iba jednej, alebo dvoch, alebo troch firiem, alebo 20 firiem, ale je to otázka príležitosti pre všetky regióny využiť svoje zdroje, ktoré sú k dispozícii, ktoré momentálne vlastne nie sú zdroje, tak povediac, môžu byť momentálne skôr e, problémom, alebo vnímané tak, ale môžu sa stať e, zdrojmi a je to veľmi dôležité v takom prípade pre regionálny rozvoj a súhlasím s všetkými stanoviskami, ktoré tu zazneli. Ďakujem veľmi pekne za váš návrh stanoviska. Takže e, lehota, pokiaľ je pomenúce návrhy, je 1. jún a preto budeme hlasovať na našom stretnutí o tomto 20. júna a naše stanovisko predložíme na výbore IMCO. E, pokiaľ je ďalší bod na našom e, programe, je to výmena názorov s pánom Simom Kalasom, ktorý tu by mal byť už prítomný. Respektíve najprv to musíme overiť. Ladies and gentlemen, uh, our next point is exchange views with... Takže ďalší bod na programe, výmena názor s pánom Simom Kalasom, predsedom skupiny pre zjednodušenie eh, pre príjemcov európskych štrukturálnych a kohezných fondov. Tá skupina bola vytvorená v júli 2015 a je to skupina 12 nezávislých expertov keď je monitorovanie a zjednodušovanie pre, e, pre príjemcov európskych štruktúrálnych a investičných fondov a úlohou je pripraviť e, odporúčania, pokiaľ ide o zjednodušenie, znižovanie administratívnych záťaží. Skupina sa stretla opakovane, najbližšie teraz, alebo naposledy v maji e, tohto roku a opäť sa stretne v júli. A doteraz počas stretnutí táto skupina zvážila a rokovala mnohých eh, aspektov zjednodušenia, napríklad e-governance, eh, prístup eh, k financovaniu pre malé podniky, otázku goldplatingu, audit, vylepšovanie zdieľaného manažmentu pre európske fondy. A na poslednom stretnutí skupina bude hovoriť o odporúčaniach, pokiaľ ide o politiku po roku 2020 Predsedom skupiny e, bol bývalý podpredseda komisie Sim Kalas, ktorý prišiel na náš výbor na začiatku e, tohto celého programu ešte vo februári 2016 v rámci celého toho procesu, ktorý prebehol a teší ma, že dnes je tu medzi nami a opäť sa môžeme spoločne pozrieť na e, prácu tejto skupiny a možno e, potom sa spoločne pozrieme na to, aké by tie závery mohli byť. Takže poprosím pána Kalasa pre nejaké úvodné predstavenie témy a potom poprosím aj e, kolegov, kolegyne, ak máte nejaké otázky, pripomienky. Dúfam, že diskusia bude veľmi plodná. Nech sa páči, pán Kalas. Ďakujem pekne. Pani predsednička, dámy a páni, da, e Vážené kolegyne, vážení kolegovia, teším ma, že dnes tu môžem diskutovať o tejto veľmi relevantnej téme. Pred dvoma rokmi som sa e, súhlasil s tým, že budem e, predsedať tejto téme zjednodušovania. Téma je to zložitá. Spravil som pre dva dôvody. Poprvé som e, presvedčený o pridanej hodnote vzdelaného riadenia, pokiaľ ide o zlepšovanie života našich ľudí naozaj výsledky za posledné 10 ročia v tejto oblasti boli veľmi dobré a pokiaľ ide o ekonomickú krízu a jej mm, následky alebo dôsledky boli do istej miery e, odstránené. Ale tie administratívne zaťaže, ktoré príjemcovia e, si spájajú s takýmito európskymi fondami, e, tie nie sú neriešiteľné. Máme tam 12 nezávislých odborníkov na vysokej úrovni, máme tam odborníkov, Um, máme tam ľudí z riadiacich orgánov, máme tam eh, ľudí, ktorí sa vyznajú do toho, ako takéto riadenie funguje v praxi. Máme tam ľudí, ktorí sú skôr politici, ako napríklad ja. Máme tam eh, bývalých poslancov Európskeho parlamentu, ľudí, ktorí boli členmi eh, výboru pre rozpočtovú kontrolu, keď sme o týchto témach veľmi hovorili. Takže naozaj sú tam rôzni ľudia zastúpení a myslím, že vďaka tomu sa nám podarilo pripraviť odporúčania, ktoré sú realistické a vychádzame z toho, čo v minulosti fungovalo, respektíve nefungovalo. Ale chceli sme takisto zmeniť aj politický narratív a e, na vybudovať dôveru medzi všetkými aktérmi, či už je to na európskej úrovni, národnej alebo regionálnej, ktorí sú potrební v všetkých úrovniach, e, pokiaľ má teda tento, úspech, e, tento projekt byť, byť úspešný. Pretože čím viac sme diskutovali o detálnych témach, tým viac som bol presvedčený, že je to vlastne nedostatok dôvery, ktorý je hlavnou témou alebo hlavným problémom. Častokrát sa nevenujeme tým hlavným príčinám, ale napriek tomu, namiesto toho nejaké skratky e, prijímame alebo využívame. Napríklad e, číslo 1, e, lehoty pre každú možnú situáciu. Práve kvôli tomu dnes v súčasnosti, a dnes len v súvislosti s koheznou politikou máme 600 strán legislatívy a viac ako 5000 strán usmernení. A tento objem informácií je samozrejme nezvládnutelný pre bežného príjemcu alebo dokonca aj pre riadiaci orgán. A navyše život je komplikovanejší a v skutočnosti tá situácia častokrát vyzerá inak, než e, autory usmernení si predstavovali. A teda keď si ľudia navzájom nedôverujú, tak tieto usmernenia sú potom vnímané ako keby to bola legislatíva a potom to vlastne vytvára viac otázok, než to rieši. A potom druhá dôležitá a takisto nebezpečná otázka, ktorá ešte nebola doteraz implementovaná, ale e, čo viac sa otvorene diskutuje a to je e, oslo, oslabenie alebo zrušenie toho modelu zdieľaného riadenia a ľudia si, niektorí myslia, že e, pokiaľ e, túto tému zoberieme regiónom, respektíve občan, tak tento problém dôvery už nebude relevantný. A ja e, teda hovorím nasledovnú vec, zamesto mikromanagementu a centralizácie zo strany komisie potrebujeme naozaj subsidiaritu. Takú subsidiaritu, ktorá buduje dôvoru a, dôveru a umožňuje e, komisii dovoliť členským štátom a regionom, aby tieto investičné programy naozaj realizovali, pretože oni sú najbliž, najbližšie k, tým, k tejto úrovne. A tie pravidla by mali byť, e, malo by byť relatívne málo a mali by, pokiaľ je to možné, byť v slede s tými, ktoré už na národnej úrovni sa tak sa uplatňujú. A my sme e, chceli takýto zjednodušený model predstaviť na našej skupine. Začnem veľmi stručne s tým, čo vlastne skupina navrhuje a um, konkrétne, keďže implementácia už začala na toto prebiehajúce obdobie, treba, aby sme boli opatrení, pokiaľ ide o zmeny, ktoré by mohli podkopávať stabilitu pravidel. ale myslím, že sme e, dosť radikálni v niektorých oblastiach, kde zmeny sú možné a kde výsledky už sú viditeľné. Pozrieme sa na naše myšlienky, pokiaľ ide o obdobie po roku 2020 a uvidíte konkrétne návrhy v tých e, písomných e, dokumentoch e, s, nami, s našimi odporúčaniami, keď budú finalizované na najbližších týždňoch, tak budeme sa už teraz snažiť ilustrovať to, čo navrhujeme s nejakými konkrétnymi príkladmi. Pokiaľ ide rok, rok 2014-2020, možno viete, že sme prijali 6 správ k rôznym témam e-governance, zjednodušené možnosti pokiaľ náklady, finančné nástroje, prístup malostredných podnikov, pokiaľ ide o fin- financie a, a takisto gold plating. Všetky tieto témy teraz e, neprejdem, nie na to čas, ale pár bodov by som chcel spomenúť. Pokiaľ ide o e-governance, stabilita pravidel je základnou požiadavkou. Chvíľku to trvá, kým sa vybudujú spolahlivé IT systémy a nástroje a pokiaľ sa pravidla menia aj každých 7 rokov. A dochádza tam k sklozom, to sa vždy deje, tak e, e, tá e-governance nemôže byť plne využitá, teda je tam veľký e, potenciál pre, pre zjednodušenie, ktoré, ktorý sa nevyužíva. Gold plating je okamžitý výsledok nedostatku dôvery v našom systéme, je náročné potom nastaviť veľké zmeny bez toho, aby sme fundamentálne menili, menili E, ten systém. Naše odporúčanie je častokrát, alebo odporúčania sú častokrát nelegislatívneho charakteru, pretože mena, zmena e, pravidel v tejto fáze implementácie častokrát vytvára riziko zmetku a sklzu, ale najmä si myslíme, že nejaké legislatívne zmeny sa budú vyžadovať. Som vďačný komisii, že Omnibus zahrňa mnohé z tých návrhov, ktoré my sme odporúčili, najmä v kontexte zjednodušených nákladov. Tam je ten návrh veľmi e, dobre, takisto som chcel poďakovať výboru Regi za to, že podporil tieto dôležité návrhy. Ja dúfam, že diskusia, pokiaľ ide omnibus, bude čoskoro ukončená a naši príjemcovia budú môcť e, tieto zdroje využívať. Naozaj si cením tú správu, ktorá nedávno bola prijatá zo strany výboru Regi, pokiaľ ide o e, budovacie bloky v oblasti e, kváznej politiky, tam sú obsahnuté mnohé myšlienky, ktoré sú podobné tým našim. Naše odporúčania, ktoré sa týkajú auditu, sú dobrým príkladom nelegislatívnych aktivít, ktoré musia byť prijaté. E, veľmi málo ľudí má skúsenosti s auditom v období 2014-2020. Väčšina sťažností pochádza e, z pravidel z minulosti, ale som, zodpoved som veľmi ďačný, e, že boli tam ďalšie reakcie, pokiaľ ide naše návrhy a odporúčania. Niektorí auditori e, si e, myslia, že nejaké veľké zmeny by podkopávali ich nezávislosť, ale my si myslíme, že treba zabrániť alebo teda znížiť nejaké nedorozumenie, pretože to najlepšie podkopáva tú dôveru. A práca auditorov by mala pomáhať, pokiaľ ide identifikáciu gold platingu auditori eh, skôr pridávali nejaké prvky na zoznam potrebných kontrol a teraz, eh, ak sa budú nejaké osvedčené postupy z ich strany podporovať alebo spomínať tam tak eh, nepotrebné opatrenia budú minimalizované. Treba spraviť ďalšie veci pro roku 2020. Posledne sa ročne tieto fondy mali veľmi pozitívny dopad na rozvoj regiónov a toto bol dosiahnuté do istej miery, pretože sa prepojili investície v rámci európskeho rozpočtu, e, lepšia aplikácia e, pravidel verejného obstarávania a tým, že bola posilnená transparentnosť, e, efektívnejšie profesionálnejšie kontroly boli pridané, ale častokrát čelíme situáciám, kde pozitívne efekty sú E, až na druhom meste a financie sú príliš kritizované kvôli nejakým chybám, pokiaľ ide o vynakladanie finančných prostriedkov a niekedy sú tam aj prípady e, podvodov. Pokiaľ chceme e, tieto chyby ostraňovať, častokrát reagujeme takým spôsobom, že sa tam pridávajú ďalšie a ďalšie pravidlá a to ne pomáha e, celému systému, skôr to podkopáva dôveru, ktorá existuje e, či už e, medzi príjemcami alebo jednotlivými riadcimi orgánmi, pokiaľ ide o efektívne využívanie týchto fondov. Takže princíp číslo 1 po pre situáciu po roku 2020 oveľa menej pravidel. To neznamená, že potrebujeme nejako nánovo všetko naformulovať. Mnohé e, m, ustanovenia tam treba naozaj skôr ponechať no, existujúcu formuláciu, pretože keď bude nejaká nová formulácia, tak e, bude to podkopávať to porozumenie, ktoré bolo dosiahnuté za roky implementácie. Čiže stabilita je naozaj pozitívna. Myslíme si, e, že redezignovanie tohto systému každých 7 rokov, tak ako to teraz prebieha, tak e, nie je to dobré. Mali by sme mať permanentný prístup, ktorý nesúvisí s konkrétnym programovacím obdobím, tak ako to dnes, pokiaľ je pravidla uvedené v, vo všeobecnom e, nariadení. Ale treba v prvom rade, ak toto máme spraviť, zjednodušiť pravidla. Napríklad pokiaľ ide o pravidla týkajúce sa e, projektov, ktoré e, generujú príjmy. To je dobrý príklad. Tieto by sa mali odstranené, mali by sa vrátiť do pravidla ako nejaké usmernenia, pretože častokrát tie usmernenia, keď sa špecificky uve, e, uvádzajú v legislatíve, tak vlastne už aj to je administratívna záťaž. Potom druhá veľká vec, ktorú chcem zdôrazniť, je plné zladenie horizontálnych pravidiel, e, ako napríklad štátna e, pomoc. Je to dôležitá súčasť tých pravidel, ktoré nie sú v koheznej legislatíve uvedené. Potom sú to ďalšie nástroje, ako napríklad Horizon 2020 alebo EF, SIFC a to tiež sú veci, ktoré môžu nájsť riešenia, ktoré sú pre e, beneficientov e, pozitívne. Už sme na to e, požiadali v rámci kontextu 2014-2020 a opäť to zdôrazňujeme aj smerom do budúcna. Mali by sme podobné projekty, mali by sme k tým pristupovať podobným spôsobom, bez ohľadu na to, v akom mode riadenia sú. Potom auditové systémy, bod číslo 3, E, systémy jednotného auditu vyzerajú veľmi dobre, ale keď sa pozrieme na štatistiky, tak vidíme, že väčšina projektov nikdy nebude e, vlastne pod, podrobená e, auditu tohto typu. Týka sa to iba menej ako 0,1 operácií a celkovo sa auditujú menej ako 3% všetkých operácií. Takže z týchto čísel je jasné, že keď ľudia sa stiažujú na audity, tak väčšinou si e, to e, milia e, s overovaním riadenia, pretože to sa týka všetkých projektov alebo prípadne s inými kontrolami zo strany národných orgánov. Takže potrebujeme také riešenia, ktoré tieto kontroly spravia jednoduchšími, aby tam bolo menej pravidel, aby tam neboli usmernenia, ktoré vytvárajú de facto pravidla a E, s riešeniami e-governance dosiahneme veľký pokrok, ale pokiaľ budeme požada- požadovať e, mm, riadce orgány, aby zametli také veci, ktoré už spravili národné orgány, tak samozrejme duplikácia je nevyhnutá. A potom posledný vec, na, ktorý, na, ktorý som sa, na ktorý som sa dnes chcel sústrediť, to je ten diferenčný prístup. Diferencovaný prístup nemá vychádzať z tých toho množstva fondov, ktoré sú k dispozícii na program. Má to byť uznanie zásady subsidiarity otvorenej pre každého, i keď na začiatku ešte možno nesplnili potrebné podmienky. Neznamená to snažiť sa definovať všetky možnosti v e, nariadení na úrovni EÚ. Znamená to prenechať operatívne rozhodnutia na príslušnú úroveň riadenia vlády najmä tam, kde už existuje efektívna kontrola verejných fondov, nielen v EÚ kontexte. Tento systém hovorí o tom, že fondy sa totiž vynakladajú podľa e, vnútroštátnych pravidiel a v súlade s medzinárodnými účtovnými auditorskými štandardami. V takomto systéme by sa člány a komisia zameriavali len na výsledky v tých oblastiach politiky, kde sa robia platby, takéto zjednodušenie zohľadňujúce subsidiaritu neznižuje zodpovednosť za verejné fondy, ale keď si zoberieme, že kapacity sú obmedzené, tak by sa takto posilnila dôvera a posilnil by sa zameranie komisie a členských štátov eh, na dô, úlohy dôležitejšie a nemuseli by robiť tieto nepotrebné úlohy. Takže ak chceme toto dosiahnuť, netreba čakať do budúcnosti, pomohlo by to okamžite. Vyčistenie súčasnej legislatívy aj zjednodušenie buď delegovaním alebo preformulovaním vytvorilo ve stole rámec výstupov a umožnili by ostatným dohodnúť to, čo ešte nestihli, aby splnili potrebné podmienky. Chceme sfinalizovať naše závery na obdobie po roku 2020 v najbližších týždňoch. Počas kohezného fóza ich predložím ako dôkaz, že existuje takýto systém výsledkov a že môže byť jednoduchý a ja dúfam, pani predsednička, pani Mihajlova, že prídete aj na naše zasadnutie skupiny 11. júla, aby ste prebrali s nami tieto odporúčania. V kontexte eh, po roku 2020 obidva ja, legislatívci sa budú musieť zamerať na to, aby e, dosiahli veľmi úspešný a praktický právny rámec. Ďakujem veľmi pekne, pán Kalas. Veľmi rada sa zúčastním na zasadnutí vašej skupiny. A chcem vám pripomenúť, že na začiatku práce vašej skupiny na vysokej úrovni prišiel náš zástupca, aby vám zaželal veľa úspechov vo vašej práci. Takže mi bude veľkou cťou zúčastniť sa na ďalších prácach. Eh, ďakujem za pozvanie. A teraz dávam slovo kolegom na otázky. Nech sa páči, pani Král. Ďakujem veľmi pekne, pani pred, eh, naš, predsedajúca, pán Kalas, za túto správu. Ja som spravodajkyňa za Omnibus v rámci Regi eh, v minulosti a myslím si, a vy ste už aj o tom hovorili, že toto súčasné obdobie 2014 až 2020 prišlo s celkom dobrými návrhmi pre koheznú politiku. Dohodli sme sa, ale v mojej správe som sa koncentrovala na tie zmeny v koheznej politike a na rozpočet, ktorý je s tým priamo prepojený. V Štrásburgu sme mali stretnutie, kde pozývala pani Krese, ako viete, to je hlavná spravodajkyňa. A bola som troška prekvapená, že pani Greslerová tam veľmi jasne povedala, že nevie odhadnúť, či zmena rozpočtu prinesie a pravidel prinesie niečo pozitívne alebo nie. Skôr sa bojí, že to bude viesť k väčšiemu zmetku, že ani pracovníci komisie nie sú dostatočne pripravení, vyškolení, aby dokázali vyjednať nový rozpočet podľa nových pravidiel. Bola som prekvapená, pretože som si myslela, že v oblasti koheznej politiky je toto zjednodušenie zmysluplné, pochopiteľné. Ako to vy vidíte? Ako vidíte tento e, rozpočet? Je to vlastne úplná zmena legislatívy, ktorá e, je veľmi e, e, zásadná. Myslíte si, že to bude pozitívne, alebo to privedie ešte, to bude znamenať väčší e, zmetok, ako máme teraz. Áno, teraz pani Maletičová. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú prezentáciu toho, čo sa doteraz spravilo. Aj čo sa navrhuje do budúcnosti. Som veľmi rada, že ste niekoľkokrát spomenuli počas prezentácie dôveru. Lebo to je naozaj otázka dôvery medzi komisiou a členskými štátmi a rôznymi úrovňami v členských štátoch. Nikto si určite nemyslí, že tá druhá strana funguje dobre. A to by sme mali vyriešiť. Teraz ste tu spomenuli tie tisícky, 5000 strán usmernení. Určite žiaden riadiaci orgán nemôže všetkému rozumieť a všetkému všetko chápať, čo je uvedené ako vysvetlenie implementácie, pre, implementácie realizácie európskych fondov. E vláda je veľmi dôležitá, vy ste o tom hovorili. Mali by sme sa snažiť pozrieť na to, ako rozvinúť európsku kohéziu, súdržnosť nielen medzi členskými štátmi a komisiou, ale aj v rámci každého členského štátu, aby koneční príjemcovia nemuseli posielať každý papier vo viacerých kópiách, ja neviem, vykonávaciemu orgánu, riadiacemu orgánu, ale že by sme napríklad sledovali e, projekty v rámci systému potom ste spomínali nejaké zniž, e, zjednodušené nákladové možnosti. Dobre, v Omnibuse sme už urobili nejaký pokrok. Máme navrhnuté zmeny nariadenia, ale ešte stále máme auditorov, ktorí hľadajú vstupy a nie výstupy. A vy ste povedali, že sa treba zameriavať na výstupy, na dodávky ale stále vo všetkých projektoch sa zameriavame na vstupy a preto nedokážeme zmeniť alebo zaviesť zjednodušené nákladové možnosti. A členské štáty nechcú ani zmeniť svoj postoj k tomuto. Toľko zatiaľ. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán van Miltenberg. Ďakujem. Ďakujem, pán Kalas. za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli vo vysokej skupine, expertnej skupine. Mám niekoľko otázok. Vy ste hovorili o väčšej stabilite, súhlasím s vami. Určite potrebujeme mať určitú predvydateľnosť a stabilitu aj v programovaní. Pokiaľ ide o verifikácie, auditové verifikácie, riadiace verifikácie. Súhlasím, že súhlasíte s tým single audit Myslím. Ale potom sme hovorili aj o diferenciácii, o rozsahu, kritériách. Mohli by ste to už troška rozpracovať? Budeme môcť mať aj... E, ako to bude v členských štátoch v budúcnosti? budú rôzne systémy podľa toho, ako mali históriu výkonov, financovania, dodržiavania. a podruhé. dosť tu v parlamente hovoríme o synergii a prišli sme aj s konečnými závermi na posilnenie synergie medzi FC a štruktúrálnymi fondami a programami EU, EU ako je Horizon 2020. To si myslím, že veľmi dôležité. Čo by ste odporúčili na zracionalizáciu spoločného eh, manažmentu? Ako by sme to mohli urobiť v praxi? Aké máte odporúčanie? Máme posilniť implementáciu zásady partnerstva v tejto súvislosti? alebo potrebujeme nejaký etický kódex? Ako to vidíte? Ďakujem. A teraz pani Demato. Ďakujem pani predsednička, ďakujem veľmi pekne pánovi Kalasovi za to, že medzi nás prišiel. Vieme, že táto práca začala v oktobri 2015, že sa pracuje na zjednodušovaní, nesmierne dôležitá téma. Ehm, vypočuli sme si aj vaše odporúčania. Mám dve otázky v tejto spojitosti. Na základe vašich skúseností a práce, ktorú ste odviedli, ehm, čo si myslíte o návrhu kondicionality ex ante pre partnerstva? Čiže <clears throat> o zapojení rozličných aktérov do operačných programov. My vieme, že existuje istý kódex partnerstva, ktorý predpokladá isté povinné zložky, ale vieme aj, že práve zúčastnené strany eh, často ehm, že jednoducho takéto zapojenie bolo často iba formálnej povahy. Navrhli, Navrhli by sme preto ex ante kondicionalitu s tým, že dojde k verifikácii po uzatvorení partnerstva. Pýtam sa vás, či by toto bol spôsob eh, pomôcť zapojeniu všetkých zložiek občianskej spoločnosti, ktoré sa často cítia možno aj eh, na okraji. Eh, no a potom, pokiaľ ide o pravidlá, EU fondov. Vy ste nám tomu niečo povedali, ale um, na web stránke sa hovorí o uniformizácii pravidiel, hovorí sa o e, investíciách, ktoré už e, boli e, postúpené centralizovaným spôsobom. Môžete ešte k tomu niečo doplniť? Ďakujem. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či sa ešte niekto chce spýtať. Európska komisia, chcete niečo povedať? Ďakujem. Chcem len poďakovať pánovi Kalasu aj vám za to, že ste nás sem pozvali. A chcem sa poďakovať pánu Kalasovi za to, že tu hovoríme o tom, ako by mala vyzerať budúcnosť. Podobne ako už pán Kalas povedal, mnoho z týchto návrhov, ktoré vysoká skupina navrhla, sú už zapracované do e, návrhu omnibusu. Sú to nielen zjednodušené náklady, ale napríklad tá e, omnibus rieši aj elektronickú verziu dokumentov. A určite to bude takto aj v budúcnosti Komisia prevzala e, návrhy auditorov, alebo to prevzali aj e, národní auditory. A čo pán Kalaps povedal, neviem, či to bolo dostatočne jasné, ale chcem to zdôrazniť. Auditory, ktorí majú pomôcť e, a, a, a určiť postupy, ktoré nie sú potrebné. Zatiaľ sa to učia a už boli poučení, ako hľadať procesy, ktoré sa môžu zjednodušiť. A ak niečo nájdú, tak dokážu riadiacemu orgánu povedať, že tento postup znište, zrušte, lebo v iných krajinách to nie je a nemajú viac chybovosti Takže takto sa dá odstrániť to, čo nie je potrebné. Tešíme sa aj na odporúčania skupiny na vysokej úrovni na obdobie po 2020. Nebudeme hneď reagovať, ako to bolo v kontexte 14 až 20, kde sme podrobne odpovedali e, skupine na vysokej úrovni, aby sme povedali, ako budeme tieto veci riešiť, ale na obdobie po roku 2020 určite, keď uvidíte návrh komisie, tak oceníte čo robíme, takže vašu prácu zohľadňujeme, aj keď sme momentálne ticho. To je, myslím, úplne normálne. ale už sa zúčastňujeme tejto práci. Samozrejme vždy e, namietame aj na to, čo navrhujú, ale určite je to tak, že ich vstupy sú veľmi dôležité a vzácne. Ďakujem veľmi pekne. Neviem to dobre povedať, no ospravedlňujem sa. Myslím, že to bolo veľa zaujímavých otázok. Sme orientovaní aj na prácu po roku 2020, ale náš výbor sa zaoberal aj omnibusom a vytvorili sme E, takú bázu preto, aby sme mohli hovoriť o tom, aká je budúcnosť týchto nariadení. A samozrejme, ja mám tiež jednu otázku. Neočakávam, že komisia bude reagovať čo najrychlejšie, pokiaľ o návrhy po roku 2020. Zdá sa, že post 2020 je tabu, nesmieme o tom hovoriť, A my o tom tu hovoríme vo výbore REGI. Takže sa chcem spýtať, čo očakávate posled, na poslednom stretnutí a aké odporúčania máte pre obdobie po 2020? Ďakujem, pani predsednička. Poukázali ste na všetky citlivé body a Ja si myslím, že je dobre monitorovať zjednodušovanie a pravidiel aj z pohľadu beneficientov. Musíme aj im počuť. Treba počuť, kaž, vypočuť každú zainteresovanú stranu a rôzne e, tieto úrovne. A to všetko sme zapracovali do našej správy. To sú tie podrobnosti, postupy. A teraz pôjdeme do diskusie v širšom zábere a budú to veľmi zaujímavé otázky. Aj ste na to poukázali, napríklad finančné nariadenie. Ako viete, pozdravujem pani Gresslerovú, s ktorou sme spolupracovali, keď som bol podpredseda pre rozpočet. A posilnili sme kontrolu výdavkov. Vytvorili sme Zvyšili sme profil miery chybovosti. A to je niečo, čo sa stále, o čom sa stále hovorí, hovorí, čo je primeraná miera chybovosti. Chyby sa vôbec neakceptujú. Finančné nariadenie bude veľmi nabitá politická debata a pracujeme, spolupracujeme s aktérmi na štrukturálnych a investičných fondoch samozrejme. A jadrom toho všetkého je finančné nariadenie, ale veľmi záleží aj na tom, ako to bude tu v parlamente aj v členských štátoch. A tu by som chcel zdôrazniť, to, že na jednej strane sú tu krajiny čistých prispievateľov, tí financujú EÚ a tí chcú, aby výdavky boli dobre riešené a riadené, kontrolované. A potom sú tu takí, ktorí to so nedokážu tak dobre a tí chcú mať, lebo sa tak netešia týmto pravidlám, a potom sú tu ešte aj zamestnanci, úradníci na komisii, riadiacich orgánoch a podobne. A každý sa bojí robiť chyby. A ako toto vyriešiť? Preto zdôrazňujem tú otázku dôvery. A niektoré rizika a tolerancia rizik, ja nemôžem povedať, že my sme teraz našli nejakú aritmetickú odpoveď aj toto je veľmi politické. Ešte ste tu hovorili aj o zdieľanom manažmente. Ako to budeme robiť? To znovu nie je aritmetika, musí to byť rovnováha medzi centralizovaným rozhodovaním a rozhodovaním na úrovni členského štátu. Potom tá diferenciácia. Hovorili ste to isté Je to debata v našej skupine a bola veľmi široká v našej skupine. Máme tu... Mm, História. Máme tu históriu, určitú históriu, ktorá vlastne určuje, ako bude vyzerať e, prístup e, k možnosti využívania e, privilegií diferenciácie či možnosti diferenciácie. A a či tí i ostatní, ktorí využívajú takúto históriu, či e, môžeme s nimi zaobchádzať tak, že budeme k ním mať väčšiu dôveru a podobne. Mm, práve o tom budeme diskutovať, ale my sme sa naozaj snažili diskutovať o diferenciácii a niektorých členských štátoch, napríklad v Rakúsku. Rakúsko predložilo návrhy, ako postupovať v takom, takýchto prípadoch a my by sme za skupinu navrhli, že ak takáto diferenciácia e, sa nemôže e, obrátiť proti nejakým pravidlám a nejakým spôsobom potom upravená a myslím si, že je to určite závažné, no pokiaľ ide o e-governance, ja neviem, čo sa udeje s finančným nariadením a e, dúfam, že sa nám podarí naozaj e, sa dopracovať k jednodušeným pravidlám a k transparentnosti. K e-governance ešte e, tá diskusia, bola to jedna z najnovejších diskusí. Vypočuli sme si hlavných aktérov, diskutovali sme o týchto aspektoch a um, je, to aj po, je to aj vec, ktorá je pomerne viditeľná. Cítili sme takú potrebu stability. Keď vytvoríte systém a, rozhodnú, a rozhodnite sa využívať e, nástroje e-governance, rozhodnite sa investovať do informačných technológií, tak už to nemôžete zmeniť. Je to investícia, trvá to čas, potom než e, keby ste si zvolili nejaké ďalšie, že zase, zase to potrvá nejaký čas a treba aj určitú stabilizáciu, ale vyžiadalo by si to aj úrovne, určité úrovne vzdelávania, pokiaľ príjimatelia nie sú náležite na, vyškolení, ako majú využívať takéto možnosti, tak sa nič nezmení, nič sa neudeje, ale i tak potenciál i governance pri zjednodušovaní je obrovský a my sme my sme sa pozreli na to, čo sa udialo v niektorých členských štátoch, vrátane môjho členského štátu a mm, pozreli sme sa na to a um, zaoberali sme sa legislatívou, pozreli sme sa aj na návrhy komisí. Um, mm, pokiaľ ide um, ešte o e-governance, um, my, my sme navrhli zredukovať počet úsmenení a potom sme si uvedomili, keď začali diskutovať, že zo, z 5000, máme 5000 strán úsmernení a e, účelom je zníženie rizika. Badali sme tam nedostatok eh, dôvery, pri viacerých, vo viacerých úrovniach riadenia, potom dôjde k nejakým nedostatkom, obrátia sa na komisiu, komisia pripraví ďalšie usmernenia, ale to vlastne celej situácii nepomôže. Ja, ja vás nabádam, aby ste sa pozreli na tieto veci aj vy. O čo išlo nám? Išlo nám o to, že možno by sme mali zapracovať do návrhu niečo v duchu uh, v tom duchu, že by sa zrušili všetky usmernenia. Dôjde, jednoducho padne legislatívne rozhodnutie a hotovo. E, otázka potom znie, kto bude interpretovať výsledok. Podľa mňa sa to dá vyriešiť, ale na teraz sme to tu takto napísali, ale hovorím, Um, ide nám o, o radikálne zníženie e, počtu usmernení, ale predsa len členské štáty nám povedali, že v niektorých oblastiach sa neobídete bez usmernení, najmä v špecifických oblastiach. Takže um, naozaj je to na vás, na členských štátoch, uh, sa pozrieť na to, či jednotlivé usmernenia naozaj treba. Potom e, ďalšiu otázku, veľmi zaujímavú otázku položil pán Mintenberg a pýtal sa na jednotlivé e, finančné fondy, na pravidla, čiže ste malým stredným podnikom, ste príjmateľom a požiadate o fondy z viacerých zdrojov, z regionálnych fondov, z Horizontu 2020 a, za, a uvedomíte si v zápätí, že sú medzi nimi rozdiely a to, čo navrhuje naša expertná skupina, uh, je, aby komisia potom neskôr počas legislatívneho procesu um, aby sme sa snažili o istú harmonizáciu a potom samozrejme ide aj o to, že ide o politické rozdiel. jednotlivé fondy sú politicky rozdielne, sú tam isté politické nuancy, ale isté procesné jednotlivé postupy alebo jednotlivé časti postupov by mali byť podobné. My sme s komisiou diskutovali aj o tom, či by nemal existovať jeden fond s jednotnými pravidlami, ale to by bolo, potom by išlo zrejme o gigantický fond a nebolo by jednoduché s ním pracovať. Pokiaľ ide o strategické partnerstva, Mm, myslím, že môžem povedať eh, trošku k tomu aj za komisiu, kde som bol zodpovedný za eh, rozpočtové absolutórium. Mm, samozrejme, občianská spoločnosť musí byť jednoznačne zapojená. Ako by to malo potom prebehnúť v praxi v konkrétnych prípadoch? Ja som mm, bol za to, aby eh, sme, aby sme do toho Um, zapájali občianskú spoločnosť, partnerov občianskej spoločnosti do rozpočtovania, do, do rozhodovania. Ale potom kolega zo zdravotníckej starostlivosti sa ma pýtal, čo ste to teraz urobili? Teraz mám 60 partnerov a ako, ako, teraz, ako teraz sa mám obrat, ako teraz mám riešiť rozhodovací proces, na koho sa mám obrátiť, ako na prvého, kto je dôležitejší, kto je menej dôležitejší. Samozrejme, viete, že mnohí partnery sú aj priateľmi a tak ďalej, čiže je to zodpovednosť rozhodovacieho orgánu a otázka vyváženého, racionálneho prístupu, ktorý by bol aj akceptovateľný, už to určite nie je otázkou aritmetiky, nemožno ho presne matematicky vymedziť a určite, ne, určite ak e, dôjde k tomu, že sa občianská e, spoločnosť cíti nejakým spôsobom odstavená, tak to určite nie je dobre a musíme, musíme využívať veci racionálne a na tom je veľa dobrých príkladov. Členovia našej skupiny prišli s mnohými príkladmi, ak napríklad e, pri meskej politike tam existuje veľa príkladov konštruktívnej spolupráce. No a ešte jedna zaujímavá otázka, ktorá tu zaznela, centraliz, centralizované riadenie a e, spoločné riadenie. Vy viete, že sú tu boli tu podnety na, zru, na zrušenie vzdelaného riadenia a podnety na to, že by malo existovať len centrálne riadenie. Dobre, pri veľkej infraštruktúre v poriadku. To sú obrovské projekty, veľa finančných prostriedkov, cezhraničná spolupráca, zapojenie viacej členských štátov. Tam je to potom lepšie, jasnejšie, keď sa e, projekt riadi z centrálnej úrovne, ale alebo riadiť centrálne. Potom ale naša kolegovia z expertnej skupiny hovorili aj o potrebe subsidiarity, o potrebe vybudovania naozajstnej subsidiarity, naozajstnej dôvery. To je nesmierne dôležité. Toľko k poznámkam a mojim reakciám, k vašim postrehom. Uvedomili sme si, že táto expertná skupina e, sa dokonca aj obávala, že možno, že nebudeme mať dostatok dobrých námetov, dobrých myšlienok, ale podľa mňa, ak sa na to aj pozeráme z pohľadu rozhodovacieho orgánu či politika, Eh, či bývalého politika, podľa mňa môžem povedať, že skupina naozaj navrhla niečo, čo možno využiť v parlamente, na rade a na komisii. Ďakujem veľmi pekne. Hovorí pani predsednička. Veľmi pekne ďakujeme za výbor Regi, za vašu prezentáciu a za vaše reakcie na položené otázky. Veľa, veľa úspechov do vašej ďalšej práce. Ďakujeme za odvedenú prácu a myslím, že môžeme pokračovať. To znamená, že ja by som uzatvorila verejnú časť dnešného zasadnutia a poprosila by som koordinátorov, aby sme pokračovali hneď teraz stretnutím koordinátorov.